Good afternoon. Dobré odpoludnie. Počujete ma, prosím? Ani nie, že? Najdôležitejšie je, že ale tlmočníci ma počujú. Takže všetkých vás tu vítam na dnešnom popoludní eh, a popoludnejšom zasadnutí. Ja tu nahrádzam predsedkyniu, predsedu výboru pre rozpočet Myslím, že v miestnosti ma nepočujú, že ma počujú len tlmočníci. Ozvučenie v miestnosti, pokiaľ viem, nefunguje. Takže prosím, dajte si všetci sluchadla, to je jediné riešenie. Takže ešte raz vás všetkých vítam na tomto spoločnom stretnutí Ekon a výboru pre rozpočet. Máme tu program na podporu reformu, aby sme dokončili to, čo nám ešte zostalo z predchádzajúceho volebného obdobia, funkčného obdobia. Ide o európsky rozpočet a ja predpokladám, že to nie je kontroverzný program a že ho prijímate. Nemám žiadne oznámenia, máme len 45 minút, potom bude mať každý výbor svoje vlastné rokovanie a prejdeme hneď k bodu 3, to je vytvorenie programu na podporu reformy a vzhľadom na to, že máme len 45 minút, tak moja hlavná úloha je obmedziť vystúpenia 5 minút na, pre spravodajkyňu a ktorá tu nie, e, v ktorej by som dal hneď slovo, je to a, líder e, Guarda Zabadial Rubial. 5 minút pokračuje z predchádzajúceho funkčného obdobia. Intentaré incluso ahorrar eh, algo de tiempo, lo primero de todo. V prvom rade chcem vysvetliť, prečo máme toto spoločné zasadnutie týchto výborov podstate e, nejdeme na výbery nič osobitne nového predstaviť, ale chceme zaktualizovať e, situáciu z hľadiska toho, kde sa nachádzame, aj z hľadiska diskusí, ktoré vedieme e, v rámci programu na podporu investícií a reforiem vieme, e, že vlastne chceme dosiahnuť to, aby e, sme vychádzali všetci, ktorí sa zúčastňujeme na rokovaniach, z toho istého východiskového bodu, teda aby sme mali všetci, tak povediať, rovnaké noty, z ktorých čítame. Zdá sa, že tu vyzerá byť problém troška so zvukom v sále, hovorí rečníčka. Takže pripravili sme takýto No, malý rezumen, také zhrnutie, aby sme vysvetlili, o čo ide. Môžete si to vysledovať teraz rovno na displeji, čiže prečo sa nachádzame teraz tu, prečo práve rokujeme o tomto návrhu. A zdá sa, že to už funguje aj s ozvukom, aj s, teda s echom Takže už teraz máme asi dva roky. Tento návrh je na stole. Pôvodne to prišlo z Európskej komisie v rámci jadročného finančného rámca, ale výbory Ekon a výbor pre rozpočet, BAČ začali na tomto spoločne pracovať. Za tieto mesiace, čo pôvodne sa to nazývalo ako Reform Support Program, program na podporu reforiem. Teraz sa tam ešte dopis dalo IČKO, teda nový názov, teda RISP je to teraz, čiže to je aj na investície, nie len na reformu zamerané. A je dobré, že sme dospeli k spoločnému stanovisku ale vychádzali sme z toho textu, ktorý pôvodne predložila komisia, ale došlo k dosť e, výrazným zmenám medzi tým. Oficiálne máme jeden návrh na stole, e, ktorý predložilo fínske predsedníctvo rady, ale aj chorvátske predsedníctvo pracuje na niektorých aspektoch, ktoré zatiaľ ešte nedospeli ku tomu, že by sa bola dosiahla zhoda. Takže je tu ale dobrá východisková pozícia zo strany chorvátskeho predsedníctva, ale ide o to, že sa musíme najprv zhodnúť úplne na tých východiskových pozíciách, aby sme nerobili zbytočnú prácu. Teraz ideme k ďalšiemu slajdu len keď to chceme vysvetliť, prečo došlo k týmto zmenám, teda ako sme sa dopracovali k tomu, čo tu máme. Najprv tam boli tri nástroje, takže išlo o technickú podporu, podporu reforiem a e, nástroj, na, nástroj konvergencie a R teda Reform Delivery Tool, čiže nástroj na e, zrealizovanie reformy. E, to sa týkalo aj zóny, ktorá nebola v eure, ale teraz to už rozdelené na dve časti. Možno sa nám to podarí graficky vám to tu znázorniť. Ale máme prvý nástroj, ktorý je zameraný na konvergenciu a hospodárskú súčasť, e, pardon, hospodárskú súťaž. Je to zamerané hlavne na eurozónu a potom ešte tu máme e, konvergenčný nástroj, ktorý je zameraný na e, zónu, ktorá nie je euro, eurozóna. Čiže je to nástroj na konvergenciu a reformu. Čiže je to zamerané aj na technickú podporu. Čiže toto je ten nástroj, s ktorým sa pracuje aj v Fínske predsedníctvo oficiálne s týmto pracovalo, teraz to prevzalo chorvátske predsedníctvo a vychádzame teda z týchto informácií. Teraz dám slovo aj spolu predkladateľovi, ale chcem ešte podotknúť, že Hamec tam sa nehovorí o tých 20, 25,5 miliardy, ktoré mali byť vyčlenené v rámci momentálne všetky tie čísla, ktoré sú na stole, sú proste cifry nižšie než tých 25,5 miliardy. Začína to byť komplikované, pravda? Takže dám kolegovi slovo teraz, nech prevezme štafetu. Ďakujem pekne, Ajdar. Je to je to také zvláštne, ako by to bolo aj v Štrasburgu, taký zvuk tu je. No, ale vidíme, že neexistuje tu kontinuita spravodajcov. Ale dávame kolegovi slovo. Ďakujem za príležitosť eh, prehovoriť. Myslím, že eh, máme veľmi dobrý tím z eh, Heidergardia Vazal. Je to veľmi dôležitá vec. My sme veľmi otvorení, transparentní a chceli by sme byť aj úspešní. A boli by sme radi, keď sa v parlamente proste vychádzalo z toho istého východiska. A to už nakoniec moja kolegyňa pani spravodajkyňa tiež vyjadrila. V nastávajúcej časti prezentácie vám chceme ukázať štruktúru tých diskusí je to dosť ťažké vysledovať, e, pretože je to dosť zložité nakoniec. Ale vychádzame z toho, čo nám nechalo fínske predsedníctvo ako návrh. Kapitola, na ktorú sa zameriavame, vychádza z určitého právneho základu a z, z voliteľnosti, respektíve mm, oprávnenosti. A pokiaľ ide o BICC, o tento nástroj, tak ten je zameraný na euro a je to dôležité aj pre, e, pre nástroj zameraný na reformy a konvergencie a pričom ide o pristúpenie ku eurozóne. Takže toto ešte príde. Pokiaľ ide o riadenie a správu, to je tiež veľmi dôležitá téma, hovorí sa o nej a to sa týka predovšetkých odporúčaní v súvislosti s euroskupinou a s eurozónou, ale chcem pripomenúť, že stále hovoríme o semestri a o, hovoríme o reformných programoch, čiže medzi jednotlivými nástrojmi existujú rozdiely. Čo tu ale vidíme, to je alokácia finančných prostriedkov a hovoríme aj o tom, že sú tu nové kritériá e, z hľadiska HDP na hlavu. A toto bude zaujímavá rozprava kde vyzývame všetkých, aby s nami o tomto diskutovali. Potom je tu otázka rozpočtu, ale na to sa poukazovalo tých 25 miliard. A ešte chcem povedať, že aj hľadiska technickej podpory, a to je vlastne nástroj, ktorý e, ráta s tým, že ešte sa navýšia tieto sumy a môže existovať aj e, dobrovoľné presuny na technickú podporu a môžu sa teda v tomto viac zaangažovať aj jednotlivé členské štáty samotné. Dovolte niekoľko slov ešte ku časovému harmonogramu. To, čo sa teraz deje, je fakt, že veľmi nám záleží od e, zasadnutia Euroskopiny 17. a 20. tohto mesiaca. A v podstate pôvodná lehota bola 2. marec, že vtedy by sme mali už zaslať tú správu, ale zdá sa, že to nebude možné, pretože tam je ten zelený týždeň, ale potom sme sa rozhodli, že, to, že sa ho vzdáme, čo nebolo veľmi populárne opatrenie, ale s pomocou sekretariátu, ktorému toto cestou ďakujem, sa nám podarilo stanoviť lehotu na 20. marec. A budeme sa snažiť e, a teda dosiahnuť a zachovať Eh, dátum 20. respektíve 21. apríla ako lehotu na predloženie správy. A 23. Eh, apríla síce prichádza tiež do úvahy ako eh, lehota, ale myslím, že sa nám podarí dovtedy zaangažovať aj na výboroch kolegov poslancov, aby aspoň týždeň mali na predloženie pozmeňujúcich návrhov a 27. 28. mája sa potom môžeme tomuto venovať a potom v júni ešte na prvé a druhé plenárke taktiež. Chcem to ešte ukončiť e, vyjadrením, že dúfame, že tá významná reforma bude prijímaná aj zo strany rady veľmi seriózne a vážne a že verím, že dospejeme k nejakému spoločnému stanovisku, a je to veľmi dôležitý dokument pre členské štáty a pre občanov a dúfam, že bude tento významný dokument aj prijatý. Chcem poďakovať e, komisiu aj za jej vstupy a radi prizmeme komisiu ku spolupráci aj naďalej. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem pekne. A ste, asi ste si všimli, že spolu s pánom Kušmalom Eh, ktorý, je, eh, ktorý zastupuje pani Tinali, takže my spolu vedieme túto eh, schôdzu. Teraz pán Tica má slova, neviem, či je prítomný v miestnosti, takže pani Majdl sa asi ujme slova, ktorá je tieňou spravodajky za EPP. Dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, budem stručná. Ja som tu za Otmara Karasa, ktorý je aj tieňovým spravodajcom, ale mal naliehavé veci v Rakúsku a žiaľ nedokázal prísť dnes za nami. Mám 5 bodov, ktoré chce oznámiť. V prvom rade pán Karas podporuje celkový cieľ tohto programu. Ako sme už povedali, je to uh, a súčasne posilnenie investícií a zodpovedná fiškálna politika a štrukturálne reformy sú súčasťou toho tria, e, trojuholníka v sem, procese semestra. Toto treba urobiť tak, keď členské štáty v priemere e, implementovali len nejakých 35 odporúčaní pre konkrétnu krajinu a keby všetko implementovali, mali by sme o 1% vyšší hospodársky rast podľa komisie. Preto VFR ako nástroj a jeho veľkosť treba chápať ako investíciu do budúcnosti, a ktorá prináša veľkú návratnosť. Súčasne táto iniciatíva je súčasťou potrebného prehlbenia hospodárskej a menovej únie, ktoré potrebujeme venovať veľké úsilie. Po druhé, pán Karas víta, že vyjednávací tým sa bude zaoberať aj návrhom komisie, k rámcu pre rozpočtový nástroj pre konvergenciu a konkurencieschopnosť, ktorý vychádza z rokovaní Avšak parlament je zákonodarca na rovnakej úrovni a určite nebudeme kopírovať a pajsť, ale sprajme všetko, aby sme dosiahli čo najlepší výsledok v záujme európskych občanov. Okrem toho EP by pracovať aj v duchu posledných e, záverov. Pán Karas podporuje vytvorenie možností pre finančnú a technickú konvergenciu otvorenú aj pre neeuročlenov. Je to to, o čom už hovorila Junckerová komisia. Pán Karas chce zdôrazniť, že e, treba sa vy vyvarovať nerovnováhe pri podpore a treba aj sa venovať otázkam ex ante. Okrem toho pán Karase zdôrazní, že tento nástroj musí ísť ruka v ruke s, s kontrolou hospodárskej správy, ktorú predložila komisia v nedávnom oznámení. Avšak pán Karas nepodporí v tomto konkrétnom spise túto kontrolnú správu, pretože všetky by mali ísť ruka v ruke a, nie si navz- a doplňať sa a nie si prekra- e, prekážať. Pán Kara sa teší na dobrú spoluprácu so spoluspravodajcami a celým vyjednávacím tímom. Coming, uh, months, Thank you. Thank you Ďakujem. Uh, Počul som, že vaša krajina by sa chystala aj vstúpiť do eurozóny. Áno, pripravujete sa na to. Teraz za SAD. Znovu tu nevidím spravodajcu tieňového za SAD, takže za rozpočet za Riniu pán Luj Garikano, ktorý tu je. Takže ani ide, tu nie je. Takže ostatní tieňoví majú veľa času teraz. Za zelených Damian Buselacher. Ja, no ja som tu. Zastupujem aj e, tieňového za Ekon, takže budem stručnejší. V prvom rade som veľmi rád, že máme túto výmenu názorov a keďže tu zatiaľ nie je žiaden právny základ, ktorý by sme mohli skúmať, tak sa zamerám viac na posledné návrhy, ktoré sme videli eh, od predsedu rady. Našou, našou hlavnou obavou pred správovaním a pružnosťou je, ale mám tu teda tieto tri hlavné body. Keď si pozriem tú oblasť governance, tak sa zdá, že je tu tá nesprávna ambícia, že veľká časť rozpočtu EÚ má byť pod strategickým usmerňovaním členov eurozóny. To je podľa nás nesprávne, pretože VFR nie je dodatočný, ale odkláňa peniaze z existujúcich programov a fondov a tieto peniaze by mali byť vyňaté z rozpočtového riadku, kde máme my ako parlament spolurozhodovanie a dostane sa do širšieho rámca s viacerými takými štruktúrami, kde tá spravovanie nebude dostatočne transparentné a nezabezpečuje spolurozhodovanie parlamentu. Ja neviem, prečo by e, parlament mal súhlasiť s takýmito zmenami. Po druhé, pokiaľ ide o veľkosť, tak tá veľkosť sa znovu znížila už z malého začiatku 25 miliard eur. To bol ten pôvodný návrh a či návrh je fiškálny nástroj s veľmi nízkoekonomickou palobnou sílou. A prečo by sme mali toto podporiť, ja to nerozumiem. Nevidím ekonomický alebo politický prínos takéhoto programu pokiaľ tieto problémy spravovania sa neriešia. Potom flexibilita. Som rád, že sa tu objaví, vylúčila tá predstava Just Retour a ja dúfam, že sa to znovu neobjaví a chcem povedať, že takýto nástroj nemá význam, keď si myslíte, že všetky peniaze by sa mali vrátiť tam, odkiaľ prišli to nie je ten fiskálny nástroj, ktorý potrebujeme. Takže po štvrté, ja nerozumiem celkom, ako CR a jeho hodnota je pre kohezné fondy a momentálne k dispozícii pre štáty, ktoré majú HDP pod európsky priemer, takže otvorená otázka je, prečo by to nemali robiť formy súdrž- fondy súdržnosti a veľkosť nástroja je pomerne veľká vzhľadom na ten celký balík rizika. Ja myslím, že potrebujeme vysvetliť, prečo je tu takáto štruktúra. Toto sú tie štyri body. Tu ide skôr o obsah, než o harmonogram, časovú líniu. Ale chcem jasne vyslať signál rade, že to neakceptujeme tak, že hoci čo vyjde z negociácií, hneď aj príjmeme. Ďakujem. A teraz EKR jeden určite celkom chýba a možno, že druhý tu je. Je tu pán Robert Zile? Takže ešte lepšie GUE. Je tu niekto za GUE? Pán Dimitrios Papadimulis? Tiež nie. Ale našťastie môj sused je tu, pán Gušmao, tieňový za ekon, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Budem hovoriť po portugalsky. Keď ide o program na podporu reforiem, štruktúrnych, štruktúrnych reforiem, tak e, sme chceli vedieť, prečo má vlastne Európa využívať tento nástroj, na čo má slúžiť. Ide o to, aby e, sa teda využíval tento nástroj e, v podstate z hľadiska rozpočtového a uplatňovanie reforiem, hlavne štruktúrálnych reforiem, proste, aby boli adekvátne tieto reformy. A to je dôležité pre členské štáty a je tu v rámci debaty reč aj o tom, že treba vytvoriť patričné rozpočtové kapacity. Štruktúrálne reformy musia byť legitimizované demokratickými inštitúciami v Európe a potom Samozrejme, musí to schváliť Európsky parlament a potom národné parlamenty jednotlivých členských štátov. Potrebujeme, aby existovala rozpočtová kapacita na to, že by sme dokázali čeliť makroekonomickým výkyvom a tým chrániť euro. Teda v eurozóne, hovoríme pre všetkým o nej. A aj z hľadiska redistribúcie, ani z hľadiska samotného nástroja nehovoríme o jeho ohrození, predovšetkým vo vzťahu k nerovnováham eh, alebo nerovážnym situáciám, ktoré mohli ohroziť euro. Čiže o tomto sa debatuje dosť intenzívne. A ďalej sa to hovorí o programe na podporu reforiem a ide o to, aby sme vedeli jasne, na čo sa tento nástroj bude používať. Ide o to, aby existovala možnosť monitorovať demokratickým spôsobom použitie tohto nástroja aj zo strany komisie, aj Euroskupiny. Ďakujem. Ide... No, vyvinuli ste veľké úsilie na prekonanie krízy bez veľkých pohnutkových mechanizmov. Máme ešte niekoľko minút na e, spontánne vystúpenie, ak sa chce niekto vyjadriť. Je to veľké prekvapenie, nečakal som to. Ak nie, tak komisia... Oh, ale vidím tu na predsa jedného záujemcu, pán Žonca. E, dobrý deň, budem hovoriť po polsky. Ďakujem. Ak dovolíte, Vyjadrím sa k tomuto mechanizmu technickej podpory. Treba e, túto možnosť zachovať. Všetky nové možnosti, e, nové nástroje, ktoré prídu, všetky myšlienky zanalýzujeme. Nebudeme a priori hovoriť, že sú negatívne. Treba ich najprv e, do hĺbky zanalýzovať. Máme tu krajiny eurozóny, krajiny, ktoré sú mimo eurozóny Musíme všetko starostlivo preskúmať a e, vytvoríme si potom k tomu e, svoj postoj. Pokiaľ ide o rozpočet, dôležitá je diskusia o príspevkoch, o vlastných zdrojoch. Všetko sú to dôležité a zaujímavé témy pre nás. Poľská vláda sa neuzatvára pred takýmito diskusiami. To, čo je pre nás najdôležitejšie, je, aby sme tu mali e, súlad v celej EÚ. Najchudobnejšie regióny musia byť tými oblastiami, ktoré budú najviac e, prostriedkov môcť e, čerpať pokiaľ ide o podporu EÚ, treba, aby Európska únia pomáhala týmto e, krajinám, týmto regiónom, e, ktoré zaostávajú. Takže budeme pristupovať konštruktívne v tejto diskusii a budeme dúfať, že bude vypočutý náš hlas. Aj otázky súvisiace s zelenou dohodou sú e, zaujímavé v tejto súvislosti prebiehajú. Vidíme, aká bude finálna Eh, finálna pozícia na rade v tejto súvislosti, takže všetko budeme analyzovať. Sú to všetko dôležité otázky pre EÚ. Head of Unit DG Reform. Teraz za DG Reform, ktorý je prítomný. Áno, dobré odpoludne. Ďakujeme za túto možnosť vyjadriť náš názor Chcem povedať, kde sa nachádzame. Áno, intenzívne sme spolupracovali s finským predsedníctvom a teraz s chorvátským e, predsedníctvom, aby sme zapracovali veci, ktoré sa objavili a aby sme z e, meny zapracovali do existujúceho programu podpory. Text fínskeho predsedníctva bol formálne oznámený obom spolupravodajcom. Je to základňa, dobrá základňa. Ide tu teraz o proces alokácie, aj o možnosť využitia fondov flexibilnejším spôsobom, až 20 týchto fondov, takže tieto veci sa stále ešte preberajú a ja dúfam, že môžeme pomôcť eh, chorvátskému predsedníctvu do konca marca skončiť tento náročný program a potom by aj parlament mohol zohrávať svoju úlohu. My veľmi radi spomôžeme spolu s pravodajcom, aby sme vysvetlili túto prácu, aké sú tie hlavné rozdiely aspoň tie slajdy, ktoré ukázali spolu spravodajci, sú pomerne relevantné a správne. Takže ten hlavný dôvod medzi tým nástrojom, ktorý je v pôvodnom programe a tým novým je napríklad BICC, tam je ten investičný prvok a je tam aj národné spolufinancovanie, a potom je tu alokačný kľúč, ktorý bol navrhnutý komisiou. A potom je tu návrh rady, aby sme išli do populácie plus HDP per capita. A potom je tu aj proces pre DICC a to je to, čo navrhuje komisia aby sme tam ukázali určitý strategický rámec a je dôležité, aby my ako komisia sme zostali zodpovední za tento program a to je to, čo chceme my zdôrazniť a my sme presvedčení, že naša úloha, pokiaľ ide o program čerpania, že to sa bude dodržiavať. Ďakujem. A teraz pán Vincenzo Baccaro, právny poradca v tom istom DG komisie. Yes, maybe I, uh, since my colleague already... Moj ja kolegyňa už vysvetlila tie rozdiely. Ja mám ešte jednu vec, ktorá je dôležitá. A pokiaľ ide o spravovanie, tak je tu návrh komisie pre nové nariadenie. To sa týka oblasti eh, strategického postupu pre priority, ktorý potrebujú zdôrazniť, eh, zohľadniť členské štáty, ale to nezohláva úlohu, pokiaľ ide o to, e, čo môže urobiť komisia pre spending program. Tu je ten rozdiel medzi nariadením o governance a kompetenciami komisie pri spending program. A teraz pán Garikano za Renew. Ospravedlňujem sa, ja som rokoval o niečom, čo pre výbor Ekon a tam bol, sme mali na to len 20 minút. Ďakujem vám za vašu flexibilitu. My podporujeme a ďakujeme spravodajcom za túto prácu. My podporujeme to, že potrebujeme rozpočet pre eurozónu a nejakú rozpočtovú kapacitu. A Vidíme tu aj to, čo navrhuje rada a niektoré veci z toho naozaj sú dôležité. Nás znepokojuje to, ako veci teraz vyzerajú z hľadiska smerovania rady, či už ide o demokratickú zodpovednosť. To znamená stiahnuť veci z, spod parlamentnej kontroly a spod kontroly celých, všetkých európskych demokratických inštitúcií. To nás znepokojuje a znepokojuje nás aj veľkosť programu. Nemyslíme si, že stačí. Takže budeme pracovať na tom, aby sme dosiahli prístup, ktorý je demokratickejší, zodpovednejší a aj rozpočet, ktorý zodpoveda potrebám. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Na záver eh, majú priestor teraz sa vyjadriť obidvaja spravodajcovia. Ajder. Ďakujem len tak v rýchlosti. Ja ďakujem všetkým prítomným. Ja viem, že pondelok popoludní nie je ten najlepší dátum, ale určite eh, ďakujem za všetky pripomienky. Na, začnem najprv jedným objasnením. Očakávame, že dostaneme vyjadrenie chorvátskeho predsedníctva. Netýka sa to hneď euroskupiny, ale e, keď vezmeme do úvahy všetko, čo sa udialo, ako sa veci menili, aj zo strany komisie, povedzme, prišlo zrazu také niečo ako chvíľa, kedy sa ukazuje, ako keby to nemalo význam teraz v tejto fáze hneď sa snažiť veľmi pokračovať, tlačiť na pílu. Ale proste samozrejme má to zmysel to, čo robíme, ale chceme taktiež e, vedieť, čo robia tie ostatné inštitúcie. To len na objasnenie. No a ešte som v prvej časti vystúpenia nemala e, dosť času vyjadriť úplne všetko. Hovoril som o tom, aké materiály sú na stole teraz, čím sa pracuje. Hovoríme aj o makrokondicionalite, to je významná položka, významná klauzula. Ide o to, že niektoré tieto fondy sú naviazané na semester a tak ďalej, nebudem zachádzať do detajlov. Fakt je, že sa zdá, že rada pracuje na určitom vzorci distribúcie a Ide o to, aby sa neužíval z hľadiska potreby distribúcie len faktor obyvateľstva. Ide o to, aby sa zohľadňovali aj osobitné situácie, ktoré existujú v jednotlivých členských štátoch. Aby bol teda ten program náležite prijímaný aj zo strany jednotlivých štátov. A Viem, že e, aj zelení sa k tomu vyjadrujú celkom jednoznačne, pokiaľ ide o distribúciu peňazí. A tam sa hovorí o určite aj sume 70%, že proste sa dáva menej, než sa pôvodne stanovilo. Ale fakt je ten, že chceme vytvoriť program, ktorý bude podporovať reformy, Ide o 21 krajín a zdá sa, že v podstate ide o to, aby sme mali dosť času investovať tých 25 miliárd. A preto tieto naše dva výbory o týchto veciach hovoria veľmi obšírne. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán píslarov. Ďakujem Naša úvodná prezentácia ako e, spoluspravodajcov bola samozrejme neutrálna. E, všetko ešte nie je dokončené. E, Nepredostreli sme vám všetko, čo si my myslíme. Dôležité je, aby sme si vypočuli najprv názory ostatných kolegov. Dôležité sú názory rady, komisie. Samozrejme, teda potrebujeme byť neutrálni preto. Ale to, čo sme predstavili v prezentácii, sú tie hlavné kapitoly ehm, tejto témy a potom sú tu rôzne e, vstupy zo strany EPP, Zelených, GUE, e, ktoré sme si vypočuli, EKR. V zásade e, teda vidíme, že táto diskusia sa bude vzťahovať na tieto kapitoly, bude tam teda prebiehať. Čo by som chcel povedať teraz? Chcel by som skôr zareagovať na to, čo povedal kolega eh, Gue, ktorý veľmi teda, diplomaticky eh, spochybnil eh, vlastne význam tohto nástroja, napríklad aký je, aké je rozdelenie medzi KRI a Fondom súdržnosti. A tu je veľmi dôležité pochopiť, že momentálne je tu trochu odlišnosť medzi nástrojmi, Napríklad aj pokiaľ ide o rýchlu reakciu na šoky, eh, fond súdržnosti, keď programujete na 7 rokov, to je jedna vec. A keď máte rýchlo reagovať, to je samozrejme vec druhá. V prípade KRI, tu samozrejme hovoríme o balíčkoch, o reformách, nehovoríme o E, nejakých konkrétnych intervenciách. E, hovoríme o tom, že je dôležité, aby politici e, prijali určité rozhodnutia, ktoré sa nemusia odraziť z krátkodobého pohľadu. Takže hovoríme to o takých celkových reformách zdravotného systému, školstva, v oblasti trhu práce. O takýchto veľkých veciach tu hovoríme. Samozrejme, ostáva tu samozrejme táto otázka rozmeru sme veľmi vďační ako spoluspravodajcovia, že začneme dostávať vaše odporúčania. E, Vstupme do kontaktu samozrejme s e, tieňovými spravodajcami, ale Samozrejme, môžete na priebehu celého procesu zasielať vaše komentáry a ďakujeme komisii aj za jej zapojenie sa do celého procesu. Ďakujem za vaše príspevky. Časový e, e, harmonogram je jasný. 20. 21. apríla bude e, predstavený návrh správy. No a máme tu teda obrovské meškanie, pokiaľ ide o finančné perspektívy na najbližšie obdobie pamätám e, sa, e, pokiaľ ide o obdobie 2017-2013, e, všetko bolo jasné v decembri 2012 a potom nasledovali rokovania s parlamentom. Naposledy dohoda medzi vládami tu bola 8. februára. Teraz tu máme ešte väčšie meškanie momentálne, pretože my e, tu e, dúfame, že 20. februára došle k, e, dôjde teda na osobitnom samite EÚ k dohode na medzivládnej úrovni. Vždy boli potrebné aspoň dve um, dva pokusy, takže dúfajme, že sa nám to teraz 20. E, februára e, podarí a potom budú nasledovať rokovania s parlamentom. Takže pokiaľ ide o rok 2021 alebo dokonca aj 2022, predsa len tu musíme rátať s veľkým meškaním. Bolo možné e, sa tomu vyhnúť, nepodarilo sa. Teraz už končíme toto spoločné zasadnutie a pokračovať budeme tým obvyklým programom našich oboch